takže je to v poriadku a máme schválený pracovný plán. A teraz vyhlásenia Európskej rady a komisie o záveroch neformálneho samitu Európskej rady z 30. januára. Vítam tu predsedu Európskej rady pána Van Rompoja a takisto pána Barosu, predsedu Európskej komisie a udelím slovo pánovi predsedovi Van Rompujovi. Eh, Pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia, počas posledných dvoch rokov európski lídri príjmali ťažké a niekedy bolestivé opatrenia na stabilizáciu eurozóny. Bolo to nutné a teraz vidíme, že naozaj sa oplatilo urobiť toto úsilie. Uznávame, že finančná stabilita je nutná, ale nie je dostatočná podmienka pre hospodárskú obnovu. Musíme urobiť ešte viac. Musíme robiť viac pre hospodársky rast a pre zamestnanosť. A preto zavádzame stratégiu EÚ 2020, Pakt Európa Plus a Európsky semester. Hospodársky rast a zamestnanosť sú dve veci, na ktoré stále pamätáme. Marcová Európska rada sa bude venovať štrukturálnemu rastu a môžeme povedať, že hospodárstva vo väčšine našich štátov v rokoch 2010 a 2011 rástli. Pondelková neformálna Európska rada sa sústredila na hospodársky rast a pracovné miesta. Väčšina našich diskusí sa venovali týmto témam a okrem toho sme ešte schválili záverečný text zmluvy ESM a takisto sme dolaďovali zmluvu o stabilite, koordinácii a riadení v hospodárskej a menovej únii. Členovia Európskej rady schválili stanovisko, kde sa hovorí o tom, že toto je fiškálna konsolidácia, ktorá nebráni hospodárskemu rastu a vzniku pracovných miest. Čo tým máme na mysli? chceme znižovať deficity, ale nechceme znižovať investície do vzdelávania, výskumu, rozvoja, do budúcnosti a do zelenej infraštruktúry. Chceme zvýšiť konkurencieschopnosť našich podnikov a zároveň im chceme uľahčiť, aby príjmali nových ľudí. Stratégia pre rast pokrýva mnohé aspekty, dlhodobé aj krátkodobé hospodárska politika, konkurencieschopnosť a špecifická zamestnanecká politika, národné právomoci a takisto sú tam aj právomoci únie. Sústredili sme sa na tri priority. Poprvé, vznik pracovných miest najmä pre mladých ľudí. Minulý týždeň som dostal list od Európskeho mládežníckého fóra, kde sa pýtalo, písalo, že mladí ľudia v časoch hospodárskej krízy nepotrebujú pekné slova, ale silné investície. A to je dôvod, prečo sme sa dohodli na tom, že využijeme európske fondy, ktoré sú k dispozícii, aby sme vytvorili plány pre učňovské vzdelávanie a aby sme takisto pomohli novým podnikom. Stimulácia pracovných miest je zodpovednosť členských štátov, ale väčšinu práce môžeme urobiť spoločne ako únia a takto to aj budeme robiť. Každý členský štát musí mať plán pre vznik pracovných miest, ktorý bude súčasťou národného reformného programu. Druhá priorita je pomáhanie malým a stredným podnikom, aby dostávali prístup k úverom, napríklad tým, že sa uvoľnia fondy Európskej únie na podporu zamestnávateľov a na zníženie administratívy. Nedávne iniciatívy Európskej centrálnej banky takisto tomu napomáhajú, aby sme sa vyhli nedostatku úverov a ďalšiemu prehlbeniu krízy. No a trha, tretia priorita je jednotný trh. Chceme získať viac, vyťažiť viac z jednotného trhu tým, že završíme, dokončíme spoločný energetický trh aj digitálny trh. Prioritou musia byť tie opat opatrenia, ktoré stimulujú najviac rast a pracovné miesta. Takisto sme si stanovili viaceré lehoty pre otvorenia trhov. Musíme znovu nastoliť e, dôveryhodnosť. Teraz hovorím o tých krátkodobých výhľadoch. Toto je podmienkou na to, aby začali dôverovať znova aj podniky, aj spotrebitelia ekonomike. Nedávne zníženie hodnoty eura môže pomôcť exportom. Toto je všetko ten krátkodobý výhľad. Našim cieľom je poskytnúť nejakú nádej a nejakú víziu na ďalší marcový summit. Samozrejme, výsledky ešte chvíľku potrvá, kým sa dostavia, ale určite sa to dánskemu predsedníctvu podarí. Teraz k zmluve. Viem, že vás toto práve osobitne zaujíma. Je to vlastne uzavretie kapitoly, ktorá bola dosť kontroverzná počas dvoch rokov. Viackrát som už povedal v tejto sále, že nám chýba štruktúra, štruktúra riadenia od zavedenia eura. Táto zmluva je jedným reformným prvkom hospodárskeho eh, riadenia, ktoré tvoríme počas posledných dvoch rokov. Sú to reformy, ktoré si vyžadujú zodpovednosť aj solidaritu a zahrňajú tzv. 6 balíček, ktorý je vlastne chrbticou našej novej architektúry hospodárskeho riadenia. Táto zmluva je o väčšej zodpovednosti a o lepšom dohľade. Každý štát, ktorý ju podpisuje, sa e, zavezuje že e, zavedie dlhovú brzdu do svojej legislatívy najlepšie na ústavnej úrovni. Automatický korekčný mechanizmus sa takisto bude aplikovať tým, že e, brzdová e, brzda dlhová brzda bude v zmluve, tak to bude o to dôveryhodnejšie. Toto opatrenie je veľkým krokom vpred smerom k fiškálnej aj ekonomickej integrácii, ktorá už bude nezvrátiteľná. Takisto to zlepší výhľad európskeho ekonomického rastu. To, že sme takéto niečo zakotvili e, do zmluvy, ukazuje, že naozaj chceme e, dlhodobo sa vyhýbať veľkým deficitom a dlhom. Takisto zmluva e, mení väčšinu, ktorá je potrebná na spustenie postupu konania pre deficit. Toto je veľmi dôležitá vec, najmä pre dôveryhodnosť tohto postupu. Toto nie je záväzok k väčšiemu šetreniu, ale e, k tomu, že chceme verejné financie financovať z väčších príjmov, nie z dlhov. Znamená to, že viac a viac verejných výdavkov pôjde na verejné investície a na verejné služby. Nebudeme naše budúce výdavky míňať už na obsluhu štátnych dlhov. Tak ako väčšina európskych štátov, aj tak ako Európsky parlament a ja, by som bol rád, keby sme boli zmenili existujúce zmluvy a nechcel som až tak novú zmluvu, ale ako viete, nebolo na to dostatok podpory a jednoty a preto sme si museli zvoliť túto cestu. Ale Snažil som sa, aby nové ustanovenia v zmluve boli čo najbližšie existujúcim zmluvám o EÚ. Nechceme vytvárať oddelenú organizáciu, ale chceme posilniť našu úniu. Rovnakým spôsobom som sa snažil konať aj pri vytváraní paktu Euro+. Plus. Dúfam, že sa nám to podarilo a že sa nám podarí túto zmluvu integrovať do zmluv o Európskej únii. Takisto chcem zdôrazniť, že som sa snažil čo najviac držať úniu pokope. Samozrejme uznávam špecifickosť eurozóny. Všetky štáty, ktoré ratifikujú túto zmluvu, sa budú e, zúčastňovať na euro, sam, samitoch eurozóny vtedy, keď e, by sa mohlo stať, že sa bude meniť architektúra eurozóny alebo sa bude meniť postavenie zmluvných e, strán. Takmer všetky štáty túto zmluvu podpísali a keď, ich, keď ju ratifikuje 12 štátov, tak vstúpi do platnosti. Oceňujeme úsilie aj parlamentu pána Elmara eh, Broka, Roberta Gualtieriho a Gaja, Guja Ferhovstata. Ďakujem im za spoluprácu a pomoc parlament nástojil, aby táto nová zmluva bola koherentná s existujúcimi zmluvami a takisto sa mu podarilo prispieť novými črtami tejto zmluve. Okrem fiškálneho kompaktu sme podporili aj zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme. Bude podporená tento týždeň, tak aby mohla začať platiť od júla 2012 čo najrychlejší vstup do platnosti tohto permanentného Eurovalu. E, pomôže znovu vytvoriť dôveru v eurozónu. Samozrejme, bude to predložené vašim parlamentom, ako som, vášmu parlamentu, tak ako som už aj povedal v liste z minulého roka. Tak ako sme sa dohodli v decembri, prehodnotíme primeranosť zdrojov v ESM a z EFSF a o, e, bude sa tak konať už na ďalšom európskom samite. Takisto sme sa stručne venovali trom naliehavým zahranično-politickým otázkam, pretože Rada pre zahraničné záležitosti 23. januára prijala k tomuto stanoviska. Schválili sme sankcie voči Iránu, tak ako ich schválili ministri zahraničia a takisto sme vyjadrili naše pohoršenie nad zločinmi sírskeho režimu a takisto sme naliehali na to, aby Bezpečnostná rada OSN ukončila represie. Toto sú dobré príklady toho, ako postupovať spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike po tom, čo sme dosiahli v Líbii. Toto je všetko, pán predseda, pokiaľ ide o moju správu. Musím povedať, že postupne krok za krokom robíme pokroky pri budovaní hospodárskej a menovej únie. Je to možno pomalšie, ako sme dúfali, ale E, snažíme sa o širokú zhodu medzi členskými štátmi. Takto to bolo aj na Európskej rade v pondelok. Je to pozitívny krok na ceste k väčšej nádeji. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Rompuy. Teraz mene komisie dostane pán predseda komisie, pán Barozo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda rady, ctení poslanci, ctené poslankyne. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dva hlavné aspekty neformálnej Európskej rady, ktorá sa konala v pondelok popoludní. Európska rada bola signifikantným krokom predstaviteľov vlád a štátov, ktoré uznali, že nemôžeme sa súhlasiť, sústrediť iba na finančnú disciplínu a stabilitu ako takú, musíme predložiť konkrétne návrhy, ako sa vysporiadame s nezamestnanosťou a ako pomôžeme malým a stredným podnikom. Sústredili sme sa aj na tie otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre všetkých našich občanov. Ide tu o pracovné príležitosti a rast ako taký udržateľný rast. Tento prístup sme zobrali, hovorím o ňom často aj v parlamente a viem, že parlament podporuje uh, tento prístup komisie avšak ešte sú ďalšie kroky, ktoré musíme urobiť. Budeme v tomto smere pokračovať aj ďalej. Ďalšia problematika súvisí s odhodlaním komisie, aby sme udržali úlohu európskych inštitúcií a komunitárnej metódy v novej zmluve. Momentálne vstupujeme do novej fázy hospodárskeho riadenia, ktorá bude založená na európskom semestri, kde vlády berú do úvahy, že aj také záležitosti, ktoré spadajú do ich vlastných právomoc, ako napríklad zamestnanosť, musia byť vysporadované, musia byť riešené na, na európskej úrovni. Na základe takéto prepovednosti jednotlivých hospodárstiev, jednotlivých štátov už nemôžeme riešiť tieto otázky iba na národnej úrovni a keď ide o také otázky ako napríklad vytvorenie pracovných príležitostí, tak je tu jasná európska dimenzia. Európsky krok, ako aj regionálne a národné kroky musia byť však podporované a musia byť doplňané európskymi krokmi. Európske hospodárske problémy však ešte nie sú zažehnané, ešte tu máme pred sebou dlhú cestu obnovy. Zdôrazňujem tú potrebu pre nás, aby sme pokračovali takýmto komplexným spôsobom takýmto spôsobom, aký to v tomto cestovnom pláne zvrhla minulý rok komisia. Z tohto uhla pohľadu je veľmi dôležité, aby predstavitelia vlád štátov súhlasili s našimi návrhmi, aby sa zabezpečil, že európsky mechanizmus, bezpečný, bezpečnostný mechanizmus vstúpi do platnosti už v roku 2012, ako sme odsúhlasili v decembri. V marci budeme prehodnocovať adekvátnosť zdrojov, ktoré boli vyčlenené v kontexte EFSF a ESM. Jeden hlavný signál z našich diskusí, ktoré sa týkali e, stretnutia v pondelok, súvisí s tým, že musíme e, zväčšiť potenciál e, nášho vnútorného trhu. Zhodli sme sa na tom, že zjednodušíme legislatívne návrhy, ktoré s týmto súvisia, ako napríklad digitálne prístup. Môžem očakávať podporu Európskeho parlamentu, že sa podporí v budúcich mesiacoch tento návrh, samozrejme aj za asistencie predsedníctva Dánska ktoré tieto ciele považujú za prioritné. Tento legislatívny návrh môže zlepšiť pra- prospech pre naše malé a stredné podniky, ale môže sa vytvoriť aj podmienky, ktoré môžu takýmto podnikom môžu skutočne pomôcť. Malé a stredné podniky vytvárajú 80 nových pracovných príležitostí v Európskej únii. Tak to bolo za posledných 5 rokov a sú skutočne chrbticou európskeho hospodárstva. Musíme im pomôcť, aby využívali príležitosti, aby tu boli nové, aby sa vytvárali aj pracovné zmluvy z, e, mimo hraníc Európskej únie. Minulý týždeň sme predložili návrh hľadne štruktúrálnych fondov, ktoré budú garancie pre malé a stredné podniky, aby mali lepší prístup k finančným prostriedkom. Takisto sme predložili aj návrh zjednodušenia prístupu k kapitálu a chcel by som vás požiadať, aby ste to podporili. Je tu rizikový kapitál musíme byť ambiciozní, aby sme znišili aj, aj administratívu, administratívne zaťaženie. Vyzývam, aby sme urgentne reagovali na tieto konkrétne návrhy a podporili tie, ktoré sme predložili. Nemôžeme sa pozrieť na tieto neakceptovateľné trendy. Každý štát predloží národné plány, ktoré budú vychádzať z na, e, aj z tej perspektívy, že mladí ľudia potrebujú nové pracovné príležitosti komisia vytvorí schémy krokov a opatrení, e, predovšetkým pre tie krajiny, kde je vysoká nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Už som napísal predsedom vlád týchto krajín, ktoré sa s tým boria najviac, aby predložili konkrétne plány. Budeme sa snažiť uplatniť 22 miliard e, eur, aby sme zlepšili príležitosti pre prácu pre mladých ľudí. Chceme maximalizovať aj programy, ktoré máme, ako napríklad Erasmus na štúdium, Leonardo na vyškolovanie, a ďalšie. Národné plány budú zapracované do európskeho semestra, to znamená, že už opäť týždňov Európska rada celkom jasne prehodnotí a dá odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Takisto budeme pokračovať v dialogu so sociálnymi partnermi. Budeme sa snažiť nájsť tie najlepšie možné riešenia, aby sa tieto mohli čo možno najlepšie implementovať. Už som sa stretol s predstaviteľmi sociálnych e, oblasti a uvedomujem si, aká strašná je táto nezamestnanosť mladých ľudí v Európe. Ďalší konkrétny pozitívny krok v tejto oblasti na neformálnom samite bolo podpora zo strany predstaviteľov vlád zmluvy, ktorá vytvoruje európsky mechanizmus stability. To je dôležitá súčasť našej stratégie, aby sme posilnili Európsku monetárnu e, úniu. Možno robíme pokrok, možno nie až taký rýchly, aký by sme chceli, ale predsa len robíme konkrétny pokrok smerom k fiskálnej únii v našej Európskej únii. 25 členských štátov sa dohodli na zmluve o koordinácii, riade a správe, pokiaľ ide o monetárnu úniu. A toto je veľmi dôležitý element, pokiaľ ide o naše úsilie vytvorenie stability a dôvery. Ako viete, táto zmluva nebola vybraná iba z komisie. E, je to nevyhnutné preto, aby sme mohli kompletne implementovať Lisabonskú zmluvu. Treba však povedať, že 25 členských štátov povedalo, že chcú podpísať takúto zmluvu a je to jasné svedectvo toho, že sa tieto štáty snažia, snažia vyriešiť tieto problémy a problémy, ktoré vznikajú medzi členmi eurozóny a neeurozóny. Komisia spolu s týmto parlamentom obhajuje viacero princípov, napríklad dôležitosť európskeho práva, e, angažovanosť európskych inštitúcií, e, ducha spolupráce, integrácie zmluv, ako napríklad Lisabonská zmluva, a to v priebehu 5 rokov. Vo finálnom texte nemáme žiadne také prvky, ktoré by mohli oslabiť e, naše spoločné úsilie. všetci podpísaní chcú dosiahnuť ciele, ktoré boli stanované v kontexte komunitárnej metódy. Táto zmluva bude na pre všetkých v zaangažovanosti Európskeho parlamentu. Európska komisia konala tak v spolupráci s Európskym parlamentom a chcem zdôrazniť dôležitý príspevok zo strany Európskeho parlamentu a predstaviteľov parlamentu, pokiaľ ide o rokovania. Vy ste si spomínate, že sme konali v tom istom duchu spolupráce v rámci našich rokovaní, pokiaľ ide o modifikáciu článku 136 zmluvy. Dnes by som vás chcel uistiť v mene komisie o tom, že obsah listu, ktorý som tedy zaslal, Oli, ktorý zaslal Oli Ren Robertovi Gualtierovi, kde išlo o zaangažovanie Európskeho parlamentu. Chcel by som byť presvedčený o tom, že tu išlo o európsky, prvý európsky summit, kde Martin Schulz bol zaangažovaný ako predseda Európskeho parlamentu. Toto stretnutie bolo skutočne veľmi dôležité a som vďačný za e, jeho podporovanie našej spolupráce. Je veľmi dôležité, aby členské štáty privítali legislatívne návrhy, ktoré pripravila komisia 23. novembra minulého roku, tzv. TUPEC, v rámci kontextu zmluv. Predovšetkým pokiaľ ide o článok 3, 136 a sme sa tam všetci zaviazali, aby sme prijali aj sekundárne legislatívne návrhy, ktoré komisia ešte predloží na to, aby posilnila pak rastu a stability v kontexte Lisabonskej zmluvy. Toto je celkom jasná garancia toho, že úloha Európskeho parlamentu v dohľade bude zabezpečená, až pokým táto nová zmluva bude integrovaná do európskych zmluv. Áno, nemôžeme riešiť tieto výzvy bez toho, že by sme mali leg- legitimitu demokratického charakteru. Európska demokracia, európska demokracia ako taká, ktorá je ukotvená práve v Európskom parlamentu, nám dáva tú legitimitu na to, aby sme robili také rozhodnutia, ktoré sú prospešné pre všetkých občanov Európskej únie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Baroso. Teraz za EPP pán Dol. 4 minúty, nech sa páči. Vážení predsedovia, vážení kolegovia, 25 členských krajín konalo zodpovedne a e, súhlasili s podpísaním rozpočtovej zmluvy a teda e, chcú bojovať proti rozpočtovému e, veľkorysosti, ktorá nastojí rast a pracovné miesta. E, je tu vôľa hľadať e, európske riešenia európskych problémov, aj keď dve, kraj, dve členské krajiny sa rozhodli izolovať, ale myslím, že to e, olutujú. Ja mám tri želania. Po prvé, zmluva musí byť ratifikovaná čo najskôr. Po druhé, musí sa čo najskôr uplatniť v praxi. A po tretie, táto dohoda musí byť úplnou súčasťou európskeho eh, práva, tak ako o to žiadal tento eh, parlament. Dámy a páni, Európske, eh, ekonomická kríza znamená, že sa musíme zamyslieť nad našimi zlozvykmi, musíme rešpektovať zjavné pravidlá, ktoré sa však ťažko uplatňujú v kontexte rozpočtovej rovnováhy. Musíme znížiť deficity, národné deficity, pretože tie často odzrkadľujú regionálne a miestne deficity, ale rozhodnutie o zmluve je presné a pozitívne, ale rozhodnutie o raste e, ma úplne neospokuje, pretože bojovať proti deficitom a obnoviť rast, to sú e, dva piliere e, alebo dve strany tej istej mince. Bez toho sa Európa nedostane z ťažkosti a týka sa to v prvom rade nezamestnaných. E, sú dva spôsoby, ako sa vrátiť k rastu. Jeden e, umelý, bez zajtrajškov a druhý štruktúrálny a teda udržateľný. Poprvé e, môžeme zvýšiť výdavky a tak oživiť rast. To sme robili roky a vidíme, kam nás to doviedlo. Mm, nehovoriac o tom, že dnes výdavky sú de facto obmedzené, pretože my musíme teraz plácať e, dlhy a nie robiť nové. Druhý spôsob je ten, ktorý e, presadzuje naša frakcia. E, naše hospodárstvo musí byť konkurencieschopnejšie a myslím, že sa to už dá, pán Baroso, a to tým, že naozaj završíme vnútorný trh. Všetky zákony už máme dlho, ale problém je v tom, že sa neuplatňujú Takže ja žiadam od komisie, aby čo najskôr e, ukázala prstom, kto tieto pravidlá neuplatňuje a, a donútiť ich k tomu, e, pretože to je úloha komisie. Každý Európan Možno aj Francúzsko, vážení e, kam, priatelia, ja nerobím žiadne rozdiely. Každý Európan musí vedieť, kto e, rešpektuje pravidlá vnútorného trhu a kto naopak e, to brzdí, zvýšiť našu konkurencieschopnosť. To predpokladá aj zníženie odvodov pre podniky a naozaj treba zmierniť tie rozdiely v týchto odvodových mierach medzi jednotlivými členskými krajinami. Môžeme napríklad zvýšiť využívanie európskych fondov, e, to, že doteraz sa nie 100% využívali. E, takže myslím, že teraz je na čase zmeniť doterajšie postupy a mať e, projekty spoločné, ktoré predstavujú rast a pracovné miesta. A to znamená, že sa budeme opäť zameriavať na výskum vývoj a budeme taktiež rušiť tie výdavky, ktoré neprinášajú budúci rast a pracovné miesta. My musíme mladým dať e, možnosť e, sa solidne vyškoliť a potom sa uplatniť v celej EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Dol. Teraz zostane slovo pán Svoboda za SAD. Nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne z médií sme sa dnes dozvedeli, že úroveň nezamestnanosti je na najvyššej úrovni za 13 rokov. A čo nám ponúka rada? Rada nám ponúka návrh, ktorý nie je správne zacielený a vôbec nie je isté, či vôbec takéto niečo vstúpi do platnosti. A pokiaľ ide o rozpoltenosť a kakafóny v Európskej únii, toto celé pokračuje aj ďalej. Predovšetkým myslím na to, že tu bola dokonca aj taká myšlienka, že by sme mali európskeho komisára, ktorý bol vymenovaný iba pre Grécko, ktorý by demokratické inštitúcie v tejto krajine jednoducho pomkol smerom lep- k lepším výsledkom. Ja som proti tomu, aj moje politická skupina, aby sme mali takéto komisára, aby sme im jasne hovorili, že čo majú robiť. Situácia ako taká je však aj výsledkom toho, ako povedala pani Merklova, že Nemecko jednoducho nechce zobrať na seba vedúcu úlohu. Ja síce uznávam úlohu Nemecka ako dôležitej krajiny, ale našou, našou úlohou je nie rozdielovať Európsku úniu a hoci Handelsblatt nemecké noviny uvádzajú aj také citácie, ako e, napríklad nemecký, nemecký smer nesmeruje smerom do Európy, ale mal by tam smerovať, ja s tým nesúhlasím. Uh, Pani Merkelová by sa pravdepodobne by si mala nájsť nového partnera, pretože budúci prezident Francúzska sa bude volať François Hollande. My podporujeme budúceho prezidenta Francúzska, dokonca jeho úmysel vyrokovať novú zmluvu a pokiaľ ide o volebné vystúpenia pána Sarkozyho, tomu už nepomôže a škodí to ešte aj pani Merkelove, takže pani Merkelová by sa mala orientovať iným smerom. Ale ide to takisto aj o obsahy, ktoré nesedia. Keď pomyslím na to, ako napríklad sa v poslednom dobe vyvíja situácia v Portugalsku. Tieto závery rady jednoducho nepomáhajú tým krajinám, ktorí majú a nepomáhajú ani trhov, aby sa dostali k väčšej stabilite. Potrebujeme peniaze z finančných trhov dostať do reálneho hospodárstva, napríklad daň z finančných transakcií. Potrebujeme e, dať e, k dispozícii Európskej investičnej banky, aby mohla mať lepší manevrovací priestor. Potrebujeme dať peniaze našim podnikateľom, pretože títo vedia, čo s tými peniazmi urobia. Nechcem uh, však povedať, že neboli žiadne pozitívne prvky, pán predseda. Konečne sa zaoberáte aj nezamestnanosťou, predovšetkým nezamestnanosťou mladých, ale mohli by ste mi vysvetliť, prečo napríklad nerobíme, e, prečo máme nejaké opatrenia e, voči tým, ktorí nerobili konkrétne opatrenia, ktoré boli potrebné, ale proti tým, ktorí nezvyšujú zamestnanosť mladých ľudí, nemáme nič. Na záver by som ešte chcel povedať, že som vďačný pánovi Buzekovi za to, že stal dokopy tým rokovať, tých, ktorí rokovali, že sa podarilo vyrokovať konkrétne veci. Ďakujem však aj nášmu predsedovi Martinovi Šulcovi, vy ste našli konkrétne slova vhodného tónu, aby sme skutočne boli aj vypočutí. Pán predseda komisie to aj povedal, takto spoločne môžeme zabezpečiť to, aby sa nestal váš tón taktovkou pre všetkých. V tomto zmysle musíme povedať ešte raz, že podporujeme to, že sme zvolili pána Martina Šulca za predsedu, pretože takýmto spôsobom zabezpečili, aby parlament bol aj v budúcnosti lepšie vypočutý. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Pokiaľ ide o obsah vašej príhovory, tak som skutočne vám aj dal väčší časový priestor. Avšak predsa len je tu modrá karta zo strany pána Lambsdorfa, ktorý sa hlasí o slovo. Nech sa páči. Pán Svoboda, beriete na vedomie, že tie štáty, ktoré majú veľké ťažkosti v súčasnosti s dlhmi, tak majú aj najvyššiu e, nezamestnanosť mladých. Politika trhu práce je predsa e, záležitosťou aj členských štátov. A nemali by sme týmto štátom dávať sankcie, aby sme neničili tú situáciu ešte viac. A takisto sa chcem spýtať, nechcete, aby si francúzskí občania sami volili prezidenta? Ja. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen. Die Bürgerinnen und Bürger občania a občianky budú voliť. V tom e, spočíva odpoveď, ale ešte uvidíme, ako budú voliť. A potom uvidíme, e, čo bude pán Sarkozy bude robiť po voľbách. Sám povedal, že bude mať nejaký, nejaký súkromný job, takže už asi vieme, ako skončia voľby. No a pre mňa je nezamestnanosť mladých európskou témou. Nemôžeme také niečo trpieť. Nezamestnanosť mladých je aj preto taká vysoká, že sme príliš dôverovali sile trhu a nespoliehali sme sa na aktívne opatrenia. Pozrite si krajiny, ktoré majú nízku nezamestnanosť mladých, napríklad Rakúsko pre nás nezamestnanosť, aj pre ľudí z eh, ľudovej strany. Pre nás je nezamestnanosť naozaj hambou. My to, my to vnímame ako hambu, ktorú nemôžeme trpieť. Teraz za ALDE pán, Ver, pán Verhofštav na 4,5 minúty. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, toto bol summit o raste a o e, pracovných miestach, ale musím vám povedať, že podľa mňa, a tu sa zhodnem s kolegom Dolom, že e, výsledkom sú skôr iba prázdne slova, sedem strán slov a dobrých úmyslov a ja myslím, že to, čo teraz potrebujeme uprostred tejto krízy, nie sú slova, nie sú e, slova na siedmých stranách, ale potrebujeme činy, potrebujeme, aby EÚ konala, aby konali európske inštitúcie. A uvediem tri príklady, vážení kolegovia. Iba tri. Poprvé, európsky patent. Je to veľký nástroj rastu v Európe a musím vám povedať, že už viac ako rok je to zablokované. A to preto, že veľké krajiny sa teraz nemôžu dohodnúť na sídle. Taká je realita Európy. Áno, ide o sídlo. A je to úplne smiešne. Dokonca dramatické, pretože za ten čas malé a stredné podniky platia 8 krát viac za ochranu svojich e, inovácií v porovnaní s e, americkými firmami. Takže ja sa tu obraciam na predsedu rady a komisie. A naozaj nemôžete donútiť e, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a za ten čas by mohlo to sídlo byť v Bruseli dočasne Pán Kont Bendit, e, tak to bolo aj s Európskou agentúrou pre potraviny v roku 2001 a naozaj je to hamba, že máme summit o raste, ale e, na druhej strane nie sme schopní konečne e, sfunkčniť tento európsky patent. A ešte druhý príklad projektové dlhopisy. E, my už e, veľmi dlho hovoríme o týchto dlhopisoch na pôde Európskeho parlamentu. 4 e, roky presne o tom hovoríme a ja sa pýtam, prečo nezačneme zajtra s projektovými bondami v EÚ, prečo musíme čakať 2 roky, prečo 2 roky treba diskutovať na rade a na pôde iných inštitúcií. A ešte tretí príklad uvediem obrovské e, nevyužité sumy zo štrukturálnych a iných európskych fondov. My môžeme zmeniť to nariadenie e, okamžite. Viete, v čom je problém? Musíte vyložiť e, jedno euro z národných prostriedkov, aby ste získali euro zo štrukturálneho fondu a niektoré krajiny tú možnosť nemajú. Hovorím napríklad o Grécku a o Portugalsku Takže prečo by sme to nemohli zmeniť okamžite, zmeniť e, tieto pravidlá a e, konečne by sme mohli uvoľniť tieto nevyužité prostriedky v prospech krajín ako Grécko a Portugalsko ktoré trpia recesiou, takže potrebujeme činy, nie slova, nie z tých sedem strán, ktoré sme videli doteraz. A ešte si myslím, že e, je tu problém aj existenčnej povahy viditeľný počas tejto eurokrízy. Máme novú zmluvu, áno, máme rozpočtovú disciplínu, dobre, máme balík šiestich opatrení, balík dvoch opatrení, máme novú e, zmluvu, ale ako máme teraz zvládať tie vysoké úrokové e, sadzby aj po zákroku Európskej centrálnej banky v krajinách ako e, Španielsko a Taliansko. E, všetci to tu vedia, že zhruba 6-5-percentný úrok nie je udržateľný v prípade Talianska. Pán e, Monty môže rozhodovať ako chce, ale naozaj to nie je udržateľné a Taliansko sa takto e, z tej krízy nedostane, ak e, sadzby budú tak vysoké. Takže e, kolegovia, viac ako tisíc miliard sme už eur vynaložili z prostriedkov daňovníkov na boj proti tejto kríze a zatiaľ m, mm, nič nevidíme, ale e, namiesto takýchto individuálnych opatrení potrebujeme štruktúrálne riešenie, čiže e, spojenie e, dlhu disciplinovaným spôsobom, to je navrh piatich špičkových nemeckých ekonómov. A ešte jedna vec z mojej strany na záver, pán predseda. Ja sa možno obraciam na nemeckých danovníkov dlžitelia dlhopisov e, e, získavajú nižšie, e, budú získavať nižšie úroky a to je riešenie krízy. Riešením nie sú nemeckí daňovníci, takže pozrime sa na tento návrh fondu a zrealizujme to čo najskôr v praxi. Ďakujem pekne. Teraz pani Harms za zelených. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja som v novinách po samite čítala nasledovné. Niektorí e, e, vidia túto rozpočtovú zmluvu ako majstrovské dielo, ale keď sa pozrieme na to, čo sa skutočne udialo, tak potom by som ja e, dospela k úplne inému hodnoteniu, čo sa stalo. Máme zmluvu, na ktorej sa ešte pracuje, uvidíme, kde to skončí. Takže máme zmluvu, ktorá má e, za cieľ e, existujúce zmluvy EÚ zachovať. A túto zmluvu vlastne e, zakotvíme mimo európskych zmluv a a týmto pádom sa demokracia úplne zatlačí do kúta. Ak je toto majstrovské dielo, dámy a páni, tak potom neviem, pán, e, e, pán Rompuj, e, pán, pán Baroso, či vás mám ešte brať vážne. Ja E, podľa mňa ste politicky oveľa e, múdrejší ako to, čo ste dnes e, povedali po tomto samite v pondelok. Ešte chcem povedať aj to, že podľa mňa to všetko je akási politická fraška. Ja si nemyslím, že by to nejak veľmi tešilo európskych občanov. Európsky občania čím ďalej tým viac chápu, že takýmito fraškami ich len e, klamete. Čo je najväčší problém? Podľa mňa je to tá analýza za, týmto roz, za touto rozpočtovou zmluvou a tá vyzerá následovne. E, verejné dlhy sú najhlavnejším problémom v tejto kríze a ja sa síce veľmi snažím Eh, chápať takúto analýzu, ale ja eh, bohužiaľ som nedospela k tomu islému výsledku, My ale hovoríme iba o ozdravení verejných financií a to už eh, rok prehlbuje túto krízu. Takže mm, ja si myslím, že sa skôr malo hovoriť o iných e, veciach, o e, programe, ktorý by mal bojovať proti recesii v tých e, naviac dotknutých krajinách. Vy sami ste hovorili rast a pracovné miesta, ale ja som naozaj zažila to, že to bolo, bolo iba okrajovou témou na tomto samite a ja ešte viem čítať a ja sa pýtam, kde sú tie peniaze na skonkretizovanie tých vašich slubov ja e, tie prostriedky jednoducho nevidím. A e, pozrime sa e, na Grécko, pozrime sa na Portugalsko. Každý si totiž musí byť vedomý toho, čo teraz potrebuje Grécko komisára pre rozpočtové úspory, nejaký ďalší nástroj pre horor ďalšieho európskeho technokrata nejakého odborníka na financie, na špičke e, gréckej vlády. Ja si to nemyslím. Gréci podľa mňa konečne potrebujú e, úprimnú analýzu a naozaj e, slub alebo prísľub lepšej budúcnosti, e, čiže ten program na boj proti recesii napríklad v oblasti energetiky, infraštruktúry. E, tu už programy sú v podstate hotové, e, tie môžeme okamžite e, začať uplatňovať. Tam by mali ísť investície, ale namiesto toho hovoríme o komisárovi pre e, úspory a e, nehovoríme o Grécku zajtrajška, nedávame e, Grékom nádeje. To je naozaj podľa mňa dno, ktorého sme sa e, dotkli ja som sa hambila uh, za tento summit, pán, pán Rompu, ja ešte na záver ako narábame s krajinami, ktoré ešte nie sú v eurozóne. Mne by ste to ešte asi mali medzi štyrmi očami e, vysvetliť, ako to opodstatňujete. E, ja určite nie som e, blízka priateľka Donalda Tuska. On má úplne inú politickú príslušnosť, ale keď hovoríme o Európe, o tom celku iba, a nie iba o malých záujmoch ešte tých bohatých európskych krajín, keď naozaj hovoríme o celku, tak si myslím, že Donald Tusk by mohol byť príkladom naozaj eh, musia mať eh, svoje miesto pri eh, rokovacom stole. To naozaj bol dôkaz jeho správneho konania. Ďakujem pekne, pani Harms. Teraz za ECR pán Kelenen na 3 minúty. You, um, well, seems... Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu zhoda v parlamente, že keď aj tento pakt bude prijatý a ratifikovaný, čo je ešte príliš veľmi vzdialené, ak má pravdu pán Svoboda ohľadne toho, čo sa deje vo Francúzsku, tak jednoducho Neurobi to nič, pokiaľ ide o riešenie tejto krízy. Ako fiskálny konzervatívec, ja by som sa mal z toho tešiť, že sa snažíme uplatňovať fiskálnu disciplínu a vyváženosť rozpočtu do zákonov a do ústav. Avšak ako demokrat, čo ma trochu znepokojuje, je to, že tu by sme mali voliť e, politiku e, hospodárskú, ktorá sa stále, stále viac vzdialuje. Tento balíček, tento pakt jednoducho anuluje výsledky všetkých volieb e, v Európskej únie ako zástupca voľného trhu, ktorý jednoducho e, podporuje e, disciplínu, finančnú disciplínu, ako to je v Nemecku. Nemôžeme dosadzovať, nemôžeme dosiahnuť nejakú disciplínu iba na základe zákonov, ale aj argumentu. Nemôžeme povedať, že úspory budú trvať na veky. Musíme hovoriť aj o svetle na konci tunely. Keď máme však keď chceme vylúčiť možnosť, že by štáty mohli vystúpiť z európskej e, eurozóny, tak jednoducho zablokujeme toto svetlo na konci tunela. Hospodárske zlepšenie vo viacerých krajinách nepríde ako také, pokým tieto krajiny jednoducho nebudú môcť používať svoju vlastnú menu a nebudú môcť ju využívať na trhu. Nemôžeme hovoriť o úsporách v týchto krajinách, ak nebudeme tieto úspory robiť aj sami. Predstavte si napríklad Európsky summit, ako vyzerá tento summit, kde toľko, ako vníma takýto summit e, tie veľké e, konvoje aut, ktoré prinášajú politikov na summit. Musíme si uvedomiť, že každá libra a každé euro, ktoré ušetríme, je dobre a nemôžeme ich e, takýmto spôsobom e, plýtvať. Jednotný trh ako taký je veľmi dôležité. Tento program je pre nás dôležitý a chceme podporovať a prehlbovať jednotný vnútorný trh, aj pokiaľ ide o služby a chceme e, podporovať inováciu v tomto zmysle. Budeme pokračovať e, a podporovať ďalšiu implementáciu pravidel jednotného vnútorného trhu. Otvorenie vnútorného jednotného trhu ako také by nemalo zmysel, ak nebudeme otvárať trhy ako také aj zvyšku sveta. To znamená e, toho zvyšku svetu, kde ešte máme rast. Všetky, veľa z týchto krokov však sú strednodobého a dlhodobého charakteru. Avšak čo by sme mohli urobiť teraz, aby sme ukázali podnikom celkom jasne, že chceme podporovať? Možno jeden z najlepších spôsobov, ako by sme mohli podporiť raz Európskej únie, je že by sme zrušili e, riaditeľstvo pre nezamestnanosť na komisii a týmto spôsobom by sme mohli zrušiť aj ostatné bariéry, ktoré nám bránia v tom, aby sme zamestnávali ostatných ľudí. Ak skutočne chceme vytvoriť pracovné príležitosti pre ľudí, pretože nevytvoríme pracovné príležitosti iba tým, že budeme príjmať uznesenia ako také, pretože eurokrati a poslanci ako tak nemôže vytvoriť žiadne pracovné príležitosti. Však čo môžeme urobiť? Môžeme sa ohnúť z cesty a uvoliť podnikateľom, aby urobili všetko preto, aby mohli produkovať, predávať a vyrábať. Takto sa, tako vzniká rast a to súvisí aj so hospodárskou so sociálnym zabezpečením. Keď som bol poslancom, tak sme mali niečo také Lisabonská agenda. Táto agenda ako taká mala urobiť z našej e, ekonomiky, z našeho hospodárstva najlepšie hospodárstvo do roku 2010. Ako to dopadlo? Pozrime sa na to. Teraz dostane slovo pán Bisky za GUE. Nech sa páči, máte dve minúty. Vážený pán predseda, ctení kolegovia kolegyne, liberalizácia finančných trhov e, viedla k rozvoju na týchto trhoch a ešte stále sme to nedostali pod kontrolu. Iba radikálne opatrenia môžu pomôcť, ktoré zabrania nejakým špekulatívnym krokom. Iba takýmto spôsobom môžeme krízu ako takú zastaviť. Napriek tomu však tým, že sa prijal fiskálny pakt, e, zažívame ešte ďalšie prehlbovanie jedno, tohto jednomyselného zacielenia e, na um, politiku úspor. Táto radikálna linka, táto radikálna, radikálna línia ako taká je zo strany mojej politickej skupiny konkrétne zamietaná. Zamietajú aj Medzinárodný menový fond, respektíve ju kriticky hodnotí. Uh, pán Šoroš hovorí o tom, že takáto úsporná politika dostane do Európu a už ju dostala do deflačnej špirály. Astrická zmluva ako taká, tam bola takáto dlhová brzba celkom jasne stanovená a národné práva teraz si majú vynútiť takúto brzdu. Ak sa to neurobi, tak tieto štáty za pomoci Komisia Európskeho súdu budú trestané. To je jednoducho absurdné a je to nedemokratické, pretože štáty takýmto spôsobom strácajú svoje vlastné právo, právo na rozpočet, rozpočtovú zrchovanosť. A je takisto neakceptovateľné, aby takáto solidárna pomoc pre tie krajiny, ktoré sú v núdzi, bola podmienená podpisom fiskálneho paktu. Týmto spôsobom sa porušuje hlavný princíp Európskej únie a obetúva sa na oltári finančných trhov. Lavica sa zasadzuje za zmenu smeru, potrebujeme pakt udržateľného rastu a zamestnanosti. Takisto potrebujeme verné programy pre investície, pre životné prostredie a vzdelávanie. A predovšetkým potrebujeme demokratickú e, možnosť vyjadrenia sa e, na úrovni Európskeho parlamentu, kde reprezentujeme našich voličov. Táto zmluva musí byť jednoducho podporená vo verejnej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bisky. Teraz dostane slovo za EFD pán Faráš. Ďakujem a e, gratulujem všetkým. David e, Cameron, e, ten vás všetkých varoval. Mysleli ste si, že je len euroskeptik, ale je to oveľa horšie. Ten skutočný David Cameron je späť. Pán Cameron teraz aktívne podporuje tento hrozný pakt tento plán, ktorý chce zničiť a ponížiť národy, štáty, ktoré nie sú dosť dobré pre germánskych ekonómov. Tento e, návrh od nemeckého ministra financí, ktorý chce, aby európsky komisár mal veľkú budovu v Aténach a e, sa staral o celú krajinu. Ja som si myslel, že je to vtip, Ja som si myslel, že ani len táto Európska únia nemôže klesnúť na takú nízku úroveň, ale predsa to tak bolo. A teraz vidíme, že Grécko má na spánku pištoľ. A Atény sa dostávajú späť do 19. storočia. Nikto nemôže poprieť, že Grécko je dnes už len kolóniou. A je to naozaj všetko hrozná, obrovská chyba. Grécko nie je nejaká subsidiárna spoločnosť, nejaká pobočka, kde prídu šéfovia a prevezmú kontrolu. Grécko je národ s dušou, s hrdosťou, s dejinami, veď predsa oni vynašli demokraciu ako prví a všetci trpia. Majú obrovskú nezamestnanosť mladých, 50 pán Van Rompuy. a dôvod je ten, že je v eurozóne Grécko. Vy spôsobujete tú mizeriu v týchto štátoch a ešte stále potom niečo hovoríte o vytváraní pracovných miest a nič z toho sa nezrealizuje. A spomente si ešte, že títo ľudia sú ponižovaní a sú zúfali a zúfali ľudia robia zúfale veci a naozaj sa obávam toho, čo sa stane v Grécku, ak budeme pokračovať s týmito bláznostvami. No a samozrejme Pán Barroso, asi viete, že najbližšie bude Portugalsko. A teraz pán Brons za nezaradených, nech sa páči. Ďakujem. Pán Cameron povedal, že nebude brániť európskym inštitúciám v presadzovaní medzivládnej dohody o fiškálnej politike. Zdá sa, že sľubuje nekonať aj v tom prípade, že ak nebude môcť zabrániť tomuto v niektorých oblastiach. Článok 8 návrhu zmluvy hovorí, že sa bude využívať článok 273 zmluvy o fungovaní e, Európskej únie na uplatňovanie tejto zmluvy. A hovorí sa tam, že Európsky súdny dvor bude mať e, príslušnosť v sporoch medzi štátmi ohľadom predmetu zmluvy. Zdá sa, že Európsky súdny dvor ale nebude mať právomoc trestať štáty za nedodržiavanie tejto zmluvy a právomoci takisto súdneho dvora sa nebudú rozširovať na e, veľký rozpočtový deficit. Takisto sa tam hovorí o tom, že komisia môže iniciovať e, konanie, ale Článok 273 zmluvy hovorí iba o sporoch medzi členskými štátmi a nie o sporoch s komisiou a preto sa zdá, že komisia nemá právomoc na e, konanie. Zdá sa, že komisia nebude mať žiadnu úlohu vôbec v návrhu tohto zmluvy. Európsky súdny dvor bude schopný povedať, či e, štát porušuje zmluvu alebo nie, ale nebude schopný donútiť štát poslúchať. Ak štáty eurozóny chcú efektívnu zmluvu, potrebujú novú zmluvu, ktorá bude musieť byť schválená jednomyselne. Podľa mňa by bolo hrozné pre Britániu, keby súhlasila s takýmto mechanizmom, pretože by sa mohla použiť na zotročenie štátov eurozóny, ale jedného dňa by zotročila aj nás. Pán Butikhofer, prehliadol som vašu modrú kartu. Komu chcete položiť otázku? Bez mikrofónu. On hovoril, on použil slovo Gauleiter zo obdobia nacizmu a ja sa bránim proti tomu, aby sa Nemecko prirovnávalo e, k nacistickému Nemecku, dnešné Nemecko. Nikto v Berlíne e, nikto v Berlíne nenasadzuje žiadnych e, gaulajterov. To musím povedať, toto je roznicovanie nenávisti medzi európskymi národmi a vy by ste mali sa postarať o to, aby sa nič také neopakovalo. some might say and indeed the biggest selling najväčší nedelník v Británii naozaj toto slovo o, používa a keď hovoríte o nenávisti, pozrite si, čo, čo znamená tento európsky projekt. Napríklad talianské noviny hovoria o tom, že Gréci sú zbabelci alebo lenivci. Navzájom sa tu osočujeme, hovoríme o uniformách. Tento projekt mal nás všetkých zjednotiť v miery a v harmónii, ale pravdou je, že nás vlastne rozdeľuje a znovu roznecuje nacionalizmus. Keby e, existovala nejaká krajina, o ktorej by som hovoril v súvislosti s Gauleiterom, tak by to bolo iba e, v súvislosti s Veľkou Britániou. Nacionalizmus v, tejto, v tomto parlamente propagujú iba tí, ktorí majú na svojom stole vlajku, aby vlastne dokumentovali svoj nacionalizmus. A vy patrite práve k týmto poslancom, pokiaľ viem. Pán Brok má slovo. Das Wort hat der Kollege Brok. Das Wort hat der Kollege Brok. Setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich hin. Ich rufe Sie. Prosím vás, aby ste sa posadili a aby ste dodržiavali poriadok. Vyzývam vás, pán poslanec Faraš, posaďte sa, pretože vás vylúčim z miestnosti a teraz má slovo pán Brok. E, pán predseda, pán predseda rady, pán predseda komisie, chcem sa poďakovať za to, že pán Barosa, pán Van Rompuy spolupracovali s rokovacím tímom parlamentu. Po druhé, musím povedať, že my sme nechceli túto zmluvu. My sme chceli zmluvu spoločenstva, ale Kvôli e, pozícii Veľkej Británii to nebolo jednoduché a nebolo to možné, pretože Veľká Británia nechcela regulovať finančný trh. A my musíme regulovať finančný trh, pretože toto kasíno nás inak zničí a preto musíme zamietnúť to, čo povedalo Spojené kráľovstvo a to, čo žiadalo Spojené kráľovstvo. A keď teraz z takýchto kruhov počujem, že sa vynárajú znova slova z minulosti, tak musím povedať, že táto Európska únia priniesla e, mier európskym národom, tak ako nikto predtým v minulosti. A preto nechcem, odmietam túto nenávisť, ktorá prichádza od pána faraža a podobných ľudí a nenechám si to zničiť. Dámy a páni, táto zmluva umožňuje dlhovú brzdu a takisto e, Európskemu súdu e, robiť určité veci, ktoré mu nedo, nedovoľovali doči, doterajšie zmluvy, ale musíme sa postarať o to, aby to takto ostalo ako to je, aby to nešlo ďalej a aby všetky ostatné veci potom išli už cez európsku legislatívu, cez legislatívu spoločenstva a musíme rešpektovať spolurozhodovacie právo Európskeho parlamentu. Pán Barroso, ja vás prosím, aby ste čo najrýchlejšie predkladali príslušné návrhy, nie iba dvojbalíček, ale aj implementácia balíčku pre rast a všetko ostatné Grécko a ostatné štáty potrebujú nielen svetlo na konci e, tunela, ale potrebujú, aby pracovali aj bagre, aby boli stavby. Potrebujeme fiškálnu disciplínu, potrebujeme štrukturálne zmeny v týchto štátoch, pretože e, národná legislatíva na všetko nestačí a musíme využiť tú európsku príležitosť. 16 miliard eur tu máme na konte pre Grécko, ale grécka administratíva nie je schopná predkladať dobré projekty a preto im musíme pomôcť a pán Svoboda, o toto ide. Musíme im pomôcť, aby oni dostali pod kontrolu svoju administratívu a aby potom mohla generovať rast. Pani Merkelová bojuje za disciplínu, za štrukturálne zmeny a za rast. A myslím si, že toto je súlad troch zložiek. A vy zabúdate na disciplínu a vy ničíte budúcnosť ďalších disciplín, pardon, e, vy ničíte budúcnosť ďalších generácií, e, keď hovoríte to, čo hovoríte. metóda spoločenstva a práva Európskeho parlamentu sú tu dôležité. Domnievam sa, že potrebujeme dvojitú solidaritu, ktorú chce pani Merkelová. Každý sa musí pokúsiť dať, upratať si pred vlastným e, prahom a ak tak urobí, tak my mu pomôžeme. Ja si myslím, že socialisti by mali zahlasovať za pána e, Sarkozyho, keď predloží daň z finančných transakcií, aby to bolo podporené ja nedúfam, že pán Sarkozy prehral voľby, lebo inak by Francúzsko, to bolo s Francúzskom zlé. Dal som vám viac ako jednu minútu, pretože vy ste s jedným veľmi úspešných vyjednávačov tohto Európskeho parlamentu. Počúvajte ma teraz, pán kolega, pán Brok. Poprosím vás, počúvajte ma, buďte takí dobrí. Vy ste teraz e, vyvolali celú vlnu modrých kariet a nemôžem ich ani všetky e, teraz zobrať, takže o, pán Madlener, modrá karta. E, Ďakujem pekne. Pán Ferič hovoril o veľmi dôležitom bode, a pán Brok hovorí, že Európa obhajuje mier, ale že ak budeme takto pokračovať, tak to už moc dlho trvať nebude. Myslíte si, pán Brok, aj vaša skupina, že je normálne eh, dať nejakú krajinu pod poručníctvo bez toho, aby sa v tej eh, krajine udialo referendum? Ja myslím, že tu by sa mohli zaviesť euro eh, dlhopisy ale to by sme museli ignorovať hlas e, voličov napríklad aj v Holandsku. Ja myslím, že e, Grécko sa teraz musí vyjadriť e, a to isté platí o Nemcoch a o Holandianoch. Musia hovoriť o budúcnosti Európy. Vážený pán predseda, vážený pán kolega, naozaj každá krajina sa musí držať pravidiel. Na to treba dohliadať. Keď súhlasíme s pravidlami, so zákonmi, so zmluvami, tak sa to musí aj uplatňovať. E, nič iné tu nejde. A po druhé, všetky opatrenia, ktoré teraz boju e, boli prijaté, e, si, sú, sa uplatňa iba so súhlasom národných parlamentov. To však nepatrí, neplatí pre Spojené kráľovstvo, pretože oni nechcú byť solidárni s Gréckom na to nepotrebujeme počuť pána Feridža. Museli by sme mať spoločné pravidlá, ktoré by e, platili pre všetky krajiny, hlavne pre tie, ktoré by nedodržiavali e, pravidlá. Iba v takom prípade by bol prípustný ten komisár pre úspornosť. Iba vtedy by som mohol súhlasiť s tým, čo navrhla e, kancelárka, teraz pán Hughes. Much, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to, na čom sme sa pondelok dohodli, očakáva sa tu fiskálna konsolidácia, ktorá by zabezpečila rast a makro, makroekonomické opatrenia, ktoré by zabezpečili celistvosť to je to, čo sme očakávali z našej politickej skupiny už začiatku krízy. Avšak problém je, že ste urobili takéto rozhodnutie od samého začiatku, že toto rozhodnutie sa transformovalo do six packu, do balíčku šestich legislatívnych opatrení a potom sa to ešte prehodnotilo aj do zhody. To e, pr- priamo zabraňuje nejakým investíciám do budúcnosti. Ak chcete skutočne byť šikovní a zruční, tak môžete urobiť viac. Rada by mohla podporiť Európsky parlament a mohli by sme spustiť spoločný systém eurodlhopisov. To by znížilo zadlženosť a vytvoril by sme manevrovací priestor pre nové investície. Čo by ešte mohla urobiť rada? Podporiť ambicioznejšiu daň z finančných transakcií to by vygenerovalo až 200 miliard eh, finančných zdrojov každý rok. To by bolo skutočne dobre. Dúfajme, že prepojenie medzi eh, radou a jednotlivými štátmi, že to skutočne prinesie určitý prelom, pokiaľ ide o konkrétne a jasné reakcie na túto krízu. Vážený pán predseda, čo povedal pán Kalen, hovoril tu, že je mu ľúto, že táto zmluva by jednoducho urobila socializmu nelegálnu vec, ale potom hovorí, že by jednoducho uh, z chcel zrušiť všetkých socialistov. Som celkom, jas, som celkom rád, že to takto jasne povedala, že to bude aj zaznamenané. Ďakujem pekne, pán Jus. Teraz dostane slovo pani Bowles za Alde. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda eh, pracovné príležitosti a rast sa dostali na prvé priečky nášho programu. A máme tu ešte aj ďalšie body ďalšie body, ako napríklad kríza pre mladých ľudí, avšak to súvisia so skutočnosťou, že tu máme vysokú e, mieru nezamestnaných práve medzi mladými. E, EC, likvidné operácie Európskej centrálnej banky by nás nemali jednoducho viesť k tomu, že máme zhruba 3 trilióny 2 trilióny e, eur, ktoré by mali v budúcnosti pomôcť v tých projektoch, ktoré momentálne už fungujú. Otázka však zostáva, či sa týmto mladým ľuďom podarí jednoducho z toho niečo mať, alebo či bude pokračovať táto nezamestnanosť medzi mladými ako aj dnes. Mladí ľudia nemajú ubytovanie, nemajú žiadne pracovné príležitosti a mm, musia sa vysporiadať s viacerými problémami pokiaľ ide o záťažové testy bank, chcela by som povedať, že dohoda tu v minulosti bola taká, že by mať kombináciu uh, viacerých opatrení a zatiaľ stále tu ešte nemáme ten tzv. firewall, ktorý tu bol takisto slúbovaný. Takže to je takisto niečo, na čo čakáme. Ďakujem pekne, pani Bols, A teraz zostane slovo pán Epping za ECR. Máte mi Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som, vytýk, aby som privítal fiskálny kompakt, rozpočtovú úniu. Prichádza však 10 rokov neskoro. A bez neho jednoducho sa európska, európske hospodárstvo rozpadne, ale nevyrieši to z krátkodobého hľadiska problémy. E, Grécko má problémy, Portugalsko takisto, Taliansko, Francúzsko a ostatné krajiny stratili konkurencieschopnosť práve kvôli euru. Takéto transfery jednoducho nevyriešia problémy ani zvýšenie zdaňovania, ako si myslí pán Sarkozy. Vždy, keď sa on objaví v televízii, tak navrhuje novú daň. Ja sa čudujem, prečo francúzskí socialisti ešte stále potrebujú kandidáta na prezidenta, pretože pán Sarkozy sa stáva socialistom sám. E, takisto máme aj e, pána Réna, ktorý pochádza z krajiny, kde bola kedy malý cára, ktorý vie, ako sa má takýto cár chovať, avšak vie, že Moskve sa nikdy nepodarilo uvaliť tie svoje vlastné politiky na okolité krajiny, ako napríklad na tie krajiny, z ktoré pochádza pán Ren. A pán Barozo by sa mal z toho použiť, avšak pán Barozo už tu nie je. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Epping. Teraz zostane slovo pán Zondergaard za GUE. Máte minútu 30, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o výsledky tohto samitu, tieto boli skutočne neuveriteľné. Sú tu krajiny, ktoré mali problémy s vlastnými financiami a tak sa jednoducho na ne uvalili opatrenia, ako keby e, zázračnou paličkou tento problém by sa mal vyriešiť. To znamená, prečo sme sa nad týmto nezamýšľali už v minulosti, keď to malo byť také účinné, také prospešné. A prečo túto metódu neuplatniť aj pre riešenie ostatných problémov, ako napríklad ak máme takú krajinu, ktorá má napríklad vysokú úroveň nezamestnanosti. Jednoducho by sme eh, ju penalizovali a bol by vyriešený problém. Alebo keď tam príliš veľa chudobných ľudí, jednoducho penalizujeme krajiny za to, že majú chudobných ľudí. A, a myslím si, že predstaviteľia vlád štátov jednoducho nechceli zajsť až tak ďaleko. Máme tu milióny občanov Európskej únie, ktorí nemajú prácu alebo sú chudobní, ale zdá sa, že to je akceptovateľné bez toho, že by sa to nejako penalizovalo. Ale ak je tu krajina, ktorá, si, ktorá chce do budúcnosti investovať veľa peňazí tým, že si vytvorí napríklad, že si zoberie pôžičky na to, aby investovala do veterných elektrární alebo solárnych elektrární a týmto vytvorí pracovné príležitosti, tak tam hneď EÚ penalizuje. Je mi ľúto, nie je to jednomyselný spôsob e, presadzovania takýchto opatrení. Ja chápem, že stretnutie rady v pondelok e, muselo čeliť štrajkom tu v Bruseli, v Belgicku, ale bohužiaľ bude to pravdepodobne v budúcnosti ešte viac. Ďalším rečníkom je pani Cavela za AFD. E Ďakujem pekne, pán predseda. Najnovšie rozhodnutia Európskej rady e, prispievajú k tomu, že sa završí jednotný vnútorný trh a podporí sa hospodárska koordinácia. Avšak to, čo tu zažívame dnes, celkom jasne ukazuje na to, že v podstate sa uberáme smerom k jednotnej Európe. To je moja otázka, je to tak? Avšak ak sa skutočne k tomu uberáme, ak sa skutočne o toto usilujeme, ak má byť z Európskej únie jednotná únia všetkých členských štátov, tak ako to máme napríklad v Spojených štátoch amerických, tak potom sa pýtam, či ste už voľa kedy zažili, že poslanec z Michiganu napríklad v USA by bol proti zadlženej Kalifornii, ako to napríklad vidíme tu na v Európe. Niektorí politici v Európe to takýmto spôsobom verejne robia. Ja som presvedčená o tom, že my všetci musíme robiť všetko to, čo máme v našich silách, aby sme sa postarali, aby sme postarali o to, že náš projekt európskej integrácie bude zachovaný. Nejaké nerozumné návrhy alebo nepodporená kritika vysvetrenia, vyjadrenia, ktoré sú iba kritické bez nejakého návaru. To sú útoky vlastne na krajiny, za ktorými, ktoré reprezentujú občanov a to vedie k tomu, že demokracia ako taká je pošliapávaná a my tu zažívame obdobie, kde sa prostredníctvom postupov snažia uplatňovať normy medzinárodných organizácií, Myslím, že potrebujeme konštruktívnu kritiku ako takú vo vzťahu k všetkému, čo napríklad deje aj v mojej krajine. Avšak za tým malým Gréckom sa skrývajú všetky tie problémy, ktoré priniesla so sebou aj kríza. Tieto problémy nie je vidno iba v Grécku a všetci sa tvária, že neurobili v minulosti žiadnu chybu. Okrem toho, tu máme aj problém v Grécku, avšak takéto problémy máme aj v ostatných krajinách, aj v celej Európskej únii. A preto apelujeme na vás všetkých. Prestaňte zaoberať sa iba Gréckom a e, dajte nám príležitosť, aby sme si splnili naše úlohy. A teraz ešte pár slov našim nemeckým kolegom. Áno, sú tu určité rozpoltenosti, ktoré sa vynúcujú a Nemecko alebo možno iné krajiny um, ehm, krajiny zo Severnej Ameriky. Ešte vás, pán prezident, poprosím o jednu minútku. Stále um, tu poukazujete na Nemecko ako na jedinú krajinu, ktorá môže v tomto zmysle niečo urobiť. A ja sa obávam, že to, čo tu zažívame dnes, skutočne prináša so sebou veľké riziko a veľké nebezpečie. Myslím si, že my všetci musíme si sadnúť za jeden stôl, aby sme sa pohli smerom pred. Ďakujem pekne, pán predseda, aj keď som nemal dostatočné množstvo času. Teraz zostane slovo pán Madlener, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvý summit tohto roku sa konal v pondelok a bol to opäť nadbytočný summit, o nič sa nerozhodlo. Sú tu vágne opatrenia na boj proti nezamestnanosti a Grécko so svojimi problémami ostáva, e, kedy vlastne Grécko opustí eurozónu. Viete totiž to, že tá situácia je veľmi závažná a e, aj všetci e, začínajúci ekonómovia to vedia. Vy, hla, vy sa hráte s prosiedkami daňovníkov. Nie je to nič zázračné. Ekonomika je stále v recesii. Ako pán Barosom môžete obhájiť to, že malé dôchodky v, e, vo výške 200 eur sa považujú za priateľné. A taktiež e, tie úrokové sadzby včera dosiahli nové maxima v Portugalsku, e, takže je to bezvýchodisková situácia zatiaľ. Je, vzna, juhu Európy 23 miliónov nezamestnaných, viac ako 50 tých, ktorí majú viac ako 25 e, rokov. E, mala to byť Európa blahobytu a pritom e, sa to tu skôr podobá na nočnú moru. <clears throat> Zmluvu by sme radi, teda k zmluve by sme sa radi aj my boli vyjadrili, ale nebolo to možné. Tá zmluva bude zverejnená, keď bude podpísaná Teraz e, nový predseda delegácie CDU CSU, pán Royl. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne, pán predseda. Podľa mňa bolo dosiahnuté dobré riešenie. Ja by som si vedel predstaviť síce lepšie, ale niekedy v politike sú časy, kedy E, sa snažíme dosiahnuť to najlepšie a potom treba byť e, spokojný a pracovať s tým krok po kroku. A to, čo teraz bolo dosiahnuté, je na úrovni to, toho, čo sme e, schválili pred pol rokom balík šiestich opatrení. A teraz tomu nerozumiem. My sme chceli rozpočtovú disciplínu my sme povedali, že musíme sa postarať o rast v Európe a teraz to možno, že nevyzerá presne tak, ako sme si to boli želali, a, ale naši kolegovia sa naozaj snažili niečo usmerniť a aj e, Elmar Brok na to poukázal a e, potom tí, ktorí tu e, vystúpili v mene najväčších frakcií, vlastne hája iba svoju politickú líniu, a, ale to je naozaj show, to je nezodpovedné. Som e, pobúrený. E, to, ako sa s touto otázkou e, zaobchádza. Je to lacná e, politika politických skupín. E, my robíme výčitky druhým a pritom sami vlastne rozdelujeme a podnecujeme nenávisť. To, čo tu priedvedli niektorí predsedovia frakcií, tak ja by som naozaj mal chuť povedať, že takto by sme nemali spolu jednať a takto nenájdeme riešenie pre spoločnú Európu. Pán predseda, Teraz e, pán Harms, e, pani Harms má na vás otázku, ak dovolíte, pán Royal. Áno, e, ten balík šiestich opatrení, ten sme tu schválili väčšinou Takže ide o európsku legislatívu, ktorá už funguje. Ja sa pýtam, odkedy e, rozpočtová zmluva e, prinesie výsledky a v ktorých krajinách vlastne e, zvýši stabilitu. Pýtam sa, odkedy podľa vás, pán Royal, ja vám nepoviem presný dátum, ale stane sa to, viete to sama. Vždy naše rozhodnutia potrebujú istý čas. Vy ste nekritizovali tú lehotu, vy ste to kritizovali uh, vecne. Ďakujem pekne teraz pani Trautmann za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nebudem predvádzať e, politikárčenie. Táto zmluva totiž to znamená neúspech pre nás a to naozaj ľutujem. Tá zmluva nie je účinná, nereaguje e, na situáciu na trhoch, neobnovuje dôveru. E, problémy Grécka, Portugalska e, pod potom e, dvaja najväčší prispievateľia Francúzska a Nemecka, ktorí teraz majú e, o polovicu nižší rast. Táto zmluva mala pôvodne riešiť situáciu a uistiť všetkých, aj občanov, ale v podstate sú to iba e, je to iba likvidita Európskej centrálnej banky, ktorá priniesla istý pozitívny e, výsledok. My musíme však byť konzistentní v tomto parlamente. Máme mandát od našich voličov a naši voliči sú aj e, zadlžení e, dôchodcovia, zamestnanci, nezamestnaní, ktorých sme videli v uliciach Bruselu. My nemôžeme teda iba kritizovať zmluvu, ktorá sa zameriava na rozpočtovú disciplínu, na sankcie a naviac tu majú úlohu sudcov sudcovia na úkor národnej zvrchovanosti. Ja myslím, že by sme e, mali e, naozaj jasne vystúpiť proti e, takýmto krokom a prísť proti návrhmi, takže nestačí kritizovať. No a ja myslím, že to, čo dnes môžeme navrhnúť pre Európu, je akýsi cnostný kruh, pakt zodpovednosti rastu treba e, na novo e, rokovať o tejto zmluve, aby bola skutočná koordinácia hospodárskych politík. Musia tu byť priemyselné projekty, ktoré dajú prácu našim podnikom a zamestnancom. E, áno, vytvoria sa eurodlhopisy, na to sa polutovania hodným spôsobom zabudlo. Treba spravodlivosť, treba solidaritu. Toto musíme obhajovať na pôde tohto parlamentu. Ďakujem pekne pani Trautmann, teraz pán Mauro za EPP. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda parlamentu, ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste tu e, obhájili nielen právomoci nášho parlamentu, ale aj e, demokratický rozhodovací proces európskych inštitúcií. Tým sa e, zvýšila váha našich troch vyjednávačov Rast Európska stratégia pre, pre rast a zamestnanosť teraz figuruje v záveroch e, rady a na základe toho príde komisia s návrhmi. My chceme podporiť komisiu v tejto úlohe, chceme, aby bola komisia novátorská pri tom rozhodovaní, aby e, naozaj e, pripustili aj výbory parlament, výbory, parlamentné výbory. Vy ste tu dnes počuli pripomenutie nacionalizmu, ale naozaj mali by sme vysvetliť, že vďaka Európe je tu 65 rokov mieru. Chceme to eh, naozaj pripomenúť Treba nemyslieť iba na nádheru európskeho projektu. Teraz na minútu a 30, pán Galtieri. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa vyjadrím k eh, neslavným záverom decembrovej rady. Ehm, povedalo sa, že parlament bude eh, sa snažiť eh, o zmierniť dopad na to sa aj stalo, pretože sme mali troch vyjednávačov a myslím, že to e, umožnilo vyhnúť sa najhoršiemu. A je tu taktiež konkrétne riziko e, tejto zmluvy, pretože sú tu normy a postupy, ktoré sú e, mimo EÚ a je to v protiklade s európskou legislatívou. Teraz to však už tak nie je. Predseda rady aj komisie umožnili, aby sa tomuto najhoršiemu vyhlo. parametre na zadefinovanie dlhu boli prehodnotené v kontexte e, platného legislatívneho rámca. A teraz e, sa už e, vylúčila možnosť nejakého komisára v Grécku. Ale myslím si, že týmto sa kríza nerieši. Ešte je tu niekoľko nepripustných aspektov obmedziť na minimum prítomnosť parlamentu počas e, summitov EÚ a ďalšie. No a potom tu boli návrhy nášho parlamentu, napríklad daň z e, finančných transakcií, eurodlhopisy a tak ďalej. Ja sa pýtam, či e, to bude schválené. Ak áno, tak by mohla Európa prekonať túto krízu, pretože inak sa môže iba prehlbiť. Herr Gualtieri, auch Ihnen gilt der Dank für Ďakujem pekne, pán Galtieri, aj vám sa chcem poďakovať za to vynikajúce e, vyjednávanie. Ďakujem aj e, e, pánovi Brokovi a Ferhovštátovi, nielen preto, že ste predseda politickej skupiny. Naozaj ste odvedli vynikajúcu prácu, ale to platí naozaj pre vás všetkých troch. Teraz pani L. Grip za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem podporiť francúzskú delegáciu, pokiaľ ide o stabilitu a správu, hospodárskú správu. Je to vlastne v záveroch rady, ale musíme si uvedom, uvedomiť, že táto zmluva znamená väčšiu hospodársku rozpočtovú integráciu, čiže väčšiu stabili- finančnú stabilitu. Treba to e, tu zopakovať. Udržateľné oživenie e, rastu a tvorenie pracovných miest to predpokladá e, ozdravenie verejných financií. Ako o raste sa nedá rozhodnúť, nestačí na to zmluva ale zmluva teda súbor pravidiel a vzájomných záväzkov, to môže zvýšiť dôveru a, a taktiež zodpovednosť E, predseda socialistov e, tu trochu politikárčil a e, spomenul nadchádzajúce prezidentské voľby v vo Francúzsku, spomínal socialistického kandidáta. Ja chcem reagovať. My ako EPP si myslíme, že e, sú veľmi nezodpovedné slova e, socialistického kandidáta, ktorý povedal, že bude chcieť nanovo rokovovať o tejto zmluve, na ktorej sa dohodlo 25 členských krajín. S kým a o čom nie je to zodpovedné, e, neodzrkadluje to francúzsky štát ani, ani záväzky tohto francúzského štátu. Ďakujem pekne. Teraz pán Bulman dnes bol zvolený za e, e, predsedu delegácie SPD. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Chcem vám poskytnúť rýchly náhľad na tvrdú ekonomickú realitu. Počas samitu trhy, štátne dlhopisy Portugalska na 10 e, rokov ohodnotili na 17-percentný úrok a 5-ročné dlhopisy mali vyše 20-percentný úrok. Toľko k otázke, či prispel summit k upokojeniu hospodárskej situácie a toľko k otázke, čo e, spôsobí nová medzištátna zmluva a či prinesie pokoj na trhy. Ak si kladiete otázku, odkiaľ ide ten nepokoj tak asi z ekonomických údajov a z toho pocitu, že nestačí to, čo robíme. Pán predseda Šulc, chcem vám povedať jednoznačne, že odvaha a jasnosť, s ktorou ste vystupovali na samite, povedali ste, že obhajujete metódu spoločenstva, povedali ste, že chcete konsolidáciu, ale zároveň aj investície. Za to vám patrí veľká vďaka. Ďakujem vám a myslím si, že na tejto línii sa tento parlament naozaj zhodne. Ďakujem pán Bulman a teraz eh, pán eh, Sariuš Volsky za európskych ľudovcov. Ďakujem pán predseda. Chcem spomenúť ešte jednu pridanú hodnotu, ktorú eh, by sme mali skúmať, keď sa pozeráme na fiškálny pakt. Teraz musíme otestovať dôveryhodnosť našich politík na finančných trhoch. Musíme konať v duchu jednoty a solidarity a musíme sa vyhnúť rozporom a rozštiepeniam. Tí, ktorí sú makrofinančne alebo makrohospodársky silnejší, mali by pomáhať slabším. Mali by sme mutualizovať dlhy a to by mala byť pridaná hodnota výmenou za e, vykonateľný deficit a za prísne pravidlá rozpočtové. Zo 17 štátov eurozóny 12 prekračuje 60-percentné e, zadlženie verejného sektora. Osem budúcich členov eurozóny e, má medzi sebou iba jedného, ktorý prekračuje to 60-percentné zadlženie verejného sektora a sedem z nich dodržiava toto pravidlo. Takže štáty e, mimo eurozóny sú možno dôveryhodnejšie ako štáty v eurozóne. Toto by bola ďalšia pridaná hodnota pre eurozónu a je v záujme eurozóny pripust, pripustiť tieto štáty na samity eurozóny. Ďakujem. Teraz bude mať slovo pani kolegyňa Ferreira z SAD. Edith. E, Edith. Kukuk. Sorry. Sorry. Podia dizer que este tratado é inútil. Môžeme povedať, alebo mohli by sme povedať, že táto zmluva je bezvýznamná, ale je hlavne nebezpečná, pretože vytvára ešte viac rigidných pravidiel pre tých, ktorým sa nedarí aj tak, je to špirála. Môžeme samozrejme dôverovať lekárovi, ale aj nemusíme, keď si e, zamieňa anorexiu s hladom. Musíme jednoducho sa e, dohodnúť na tom alebo súhlasiť s tým, že diagnóza je nesprávna. My tu zastupujeme členov alebo občanov Európy. 23 miliónov európskych občanov je bez e, práce a 6 miliónov mladých je bez nádeje nájsť si kedykoľvek pracovné miesto. Rada a komisia toto jednoducho ignorujú a neposkytujú žiadne riešenie sú necitliví voči tomuto problému a to vytvára aj veľkú politickú e, nálož, nebezpečnú nálož. Existuje aj alternatíva takéhoto riešenia a to o, opierať sa o činy. Potrebujeme projektové dlhopisy pre európske investície a takisto európske pravidlá pre špekulatívne finančné produkty. Musíme štáty chrániť pred eh, ruinujúcimi sadzbami, úrokmi za dlhy. Potrebujeme konštruktívne návrhy a nie slova. Teraz pani Gianaku za EPP. Ďakujem. Summit mohol byť pozitívny pre hospodárstvo a pre vznik pracovných miest, ale je to všetko len v teoretickej rovine. Od začiatku krízy už po štyroch rokoch ešte stále nemáme nejaké odhodlané stanovisko Európskej komisie. Pakt stability správneho hľadiska nebol ani len nutný. Bol nutný možno na vynútenie určitej disciplíny, najmä u tých, ktorí nechceli dodržiavať pravidlá. Myslím si, že by sme mohli akceptovať, že tento summit mohol byť riešením, ale Teraz konštatujeme ešte horšie veci. Myslím si, pán predseda, že kríza sa nevyrieši sama od seba, e, najmä v mojej krajine nie. Rozpočtová disciplína a úsporný program je nevyhnutný, ale bez rastu to ostane iba politika bez východiska, bez pozitívneho výsledku pre tie štáty, ktoré sa pokúšajú prispôsobiť sa, ale inak pre všetky štáty EÚ. Ďakujem pani Janaku. A teraz má slovo pani, pani Gal Pelt. Gal... Ďakujem. Pán predseda, je dobré, že na tomto samite sa hovorilo aj o hospodárstve a o e, zamestnanosti, ale nemôžeme poprieť, že od decembra prebieha proces, v ktorom sa rozhoduje o medzivládnych dohodách, medzivládnych riešeniach. Sú to medzivládne riešenia. Neviem, či to pomôže naďalej. Tento nový pakt nepokrýva viac ako tzv. six-pack. Nesúhlasím so všetkými týmito vecami a nepačí sa mi, že sa neprijemali tie opatrenia, ktoré sa pripravujú teraz už v 6 balíčku. Myslím si, že je dôležité, aby sme riadili hospodárstvo nie iba slovami, ale aj činmi. Nie som spokojná, pretože sa domnievam, že toto nebol spoločný krok, čo sa teraz urobilo. Nie všetci podpíšu túto zmluvu. A hlavne nebude možné pre všetky štáty, aby spolupôsobili v tomto, najmä pre tie štáty, ktoré sú mimo eurozóny, toto nebude možné. Dúfam, že do konca marca už odstránime nedostatky. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, teraz postup Catch the Eye. Toto je väčšinou postup, počas ktorého sa spontánne hlásia poslanci. Už hodinu a pol sa ale dnes hlásia poslanci spontánne, takže sa pokúsim E, to nejako spravodlivo vyriešiť. Pán Luhan začne, ten sa e, už dosť dávno prihlásil. Ďakujem, pán predseda. Súčasná situácia je už naozaj alarmujúca, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých. To bolo aj na agende rady. A Situácia mladých e, ľudí sa zlepšuje iba v tom, že mladí sú vlastne príjimatelia toho, čo sa dnes deje. Ich situácia sa musí zlepšiť e, na úrovni členských štátov aj na úrovni spoločenstva. Jeden zo spôsobov, ako cieľ, e, tento cieľ dosiahnuť, je politika koheznosti. V súčasnosti na národnej úrovni máme proces programovania ktorý sa teraz pripravuje na obdobie roku 2014 a 2020. Komisia a rada by mali venovať viac pozornosti zamestnávaniu mladých, zamestnanosti mladých ľudí a mali by podporovať dobré financované produkty. No. Teraz kolegyňa Podimata. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda rady, kolegovia, kolegyne, ja viem, že viac niektoré z týchto extrémnych vyjadrení, ktoré tu boli, že ich nepodporujete. Tieto vyjadrenia tu počúvame stále a vždy sú zacielené proti Grécku a nechcem reagovať vôbec na tieto vyjadrenia, nech nebudem komentovať, avšak chcela by som sa predsa len vyjadriť k tým vyjadreniam kolegov ktor a požiadať kolegov vlastne o to, aby sme sa zamysleli na to, nad tým, že kam takéto stereotypy a zmýšľanie tohto charakteru sa uberá, takéto jednozmyselné kritiky zacelené proti krajine, ktoré sa snaží vymaniť sa z krízy. Pán Brok tu už nie je a chcem povedať, že tie návrhy, respektíve prístupy, ktoré povedali kolegovia tu, pavšalne by som ich nejako nechcela zavrhnúť, ale predsa len Nemôžeme sa tváriť, že nechceme pomôcť krajine, ktorá, by, ktorá sa snaží mm, vyriešiť si situáciu. Ak si môžeme vybrať medzi vlastnou národnou pýchou a pomocou ako takou, tak sa treba jednoducho pozrieť iba do minulosti a poučiť sa za vlastnej histórie. Teraz zostane slovo pán Mitchell. Ďakujem pekne, pán Beca, ďakujem za príležitosť vyjadriť sa. Chcel by som povedať, že si myslím, že do istej miery sa tu oscilujeme medzi jedným nariadením, medzi druhým a ak by sme nemali tie inštitúcie, ktoré máme, tak by to bolo skutočne ťažké mať prehľad a pohnúť sa smerom pred pán Draghi pred dvomi týždňami eh, na vý... ekocelku celkom jasne, že nemôžeme mať rast bez uh, disciplíny. Ja takúto myšlienku podporujem, myslím, že to je férová definícia, avšak treba uh, tento rast viac kontrolovať. Potrebujeme určité nové definície toho, čo e, vlastne trhové hospodárstvo pre nás predstavuje. Táto situácia sa mi zdá taká, že súkromný e, sektor ako keby reguloval verejný sektor a je tu málo zodpovednosti zo strany súkromného sektoru. Niektorí sú tu skutočne e, v takých pozíciách, že majú viac kontrolu. Mali by sme sa pozrieť aj na to, čo robí trhy v súkromnému sektoru a verejnému sektoru a takýmto spôsobom sa s touto situáciou vysporiadať. Pani Golmajer. Ďakujem pekne. Ako viacerí z vás uviedli, aj ja chcem povedať, že tu boli viaceré vyjadrenia som rada, že predstavitelia sa na rade e, zhodli na tom, že chcú riešiť situáciu. Ja som presvedčená o tom, že naše východisko nie je adekvátne. Uvedomujeme si, že nemôžeme bez finančnej stability postupovať ďalej, bez nejakých prísnych pravidiel, ale podľa mňa koreňom problému je to, že sme tu teraz nevenovali pozornosť rastu, zamestnanosti a sociálnemu začlenovaniu konzervatívcov skôr zaujímajú úspory. To je veľká chyba. Mňa nezaujíma spôsob, akým sa zaoberáme s krízou. Dôležitá je komunitárna metóda, pretože od tej sa nemôžeme odchýliť. Potrebujeme spoločnú integritu, spoluprácu a nemôžeme robiť rozdiely medzi členskými krajinami. Zároveň dôležitá trvám aj na tom, že Európsky parlament je jediným voleným inštitútom v Európskej únii a preto by náš prezident mal na samitoch participovať. Ďakujem pekne. Ešte máme pani Matias, hovorí pán predseda. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. V rámci posledného samitu pán predseda Barozo predstavil PowerPointovej prezentácii materiály, kde ukazoval niektoré grafy a boli tu určité výsledky z jednej ankety, ktorá sa týkala aj toho, ako vnímať Európu. A ja som skutočne prekvapujúc e, dospela k záveru, že ten dopad na zamestnaných pracujúcich v Európskej únie e, to v rámci tej prezentácie bolo až na piatom mieste, takže to skutočne bolo až na posledných priečkách. To, čo tam bolo najdôležitejšie, bola dlhová kríza a musím povedať celkom jasne, že nechápem a nerozumiem tomu, prečo pán Rompuy sa vlády členských štátov zaoberajú iba úspornými opatreniami, pretože si myslia, že jediným riešením je z, zoškrtať platy. Čo si vlastne myslíte, čo je to zlé na vašich návrh? Sú tu dve veci. Sme tu na to, aby sme riešili problémy osôb, a nie, aby sme tu fingovali alebo predstierali niečo. Prosím vás, odpovedzte mi aspoň na túto otázku. Ešte tá otázka. Kolegovia a kolegyne, hovorí pán predseda, ešte máme dvoch kolegov, ktorí môžu dostať slovo, potom je skutočne koniec. Pán Protaševič. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná diskusia, rozpráva a takisto aj názory v európskej tlači celkom jasne ukazujú, že nie, tie očakávania, ktoré tu boli vo vzťahu k pondelkovému samitu, neboli splnené. A to je pravda. Avšak išlo tu o summit, kde sa dosiahli dobré a prospešné kompromisy. Kompromisy nikdy neuspokoja všetkých ale to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je väčšia fiskálna disciplína, lepšie vyhliadky, pokiaľ ide o hospodárstvo jednotlivých členských krajín Európskej únie a podarilo sa nám zabrániť dvoj rýchlostnej Európe, ktorá by mala dvoj, dvojaké inštitúcie. Polská vláda vstúpila do diplomatickej ofenzívy a ja chcem poďakovať pánovi predsedovi Šulcovi za to, že obhaňoval európsku, európske zámery. Je skutočne polutovania hodné a nie je to poprvýkrát, že v tomto Európskom parlamente je určitá nespokojnosť so závermi rady. A ešte politovania hodnejšie je to, že to nebolo pravdepodobne posledný krát, pretože si tu každý sústredil iba na deficit a celé to bolo jednostranné. Hovorí sa tu o finančných prostriedkoch, ktoré by mali byť novo prerozdelené, avšak treba povedať, že tieto peniaze nestačia na to, aby sme vytvorili nové pracovné príležitosti. Potom tu máme ešte fiskálnu úniu, ktorá vlastne nie v tom daňovom zmysle, ale iba v rozpočtovom zmysle môže byť úniou v úspornosti a v tomto zmysle sa jednoducho obchádza Európsky parlament, pretože sa tu snažíme o vytvorenie nejakého medzi, medzištátnej dohody, kde by sa posunila, keby sa vlastne kde by sme sa vyhli úlohe alebo podpory úlohy Európskej centrálnej banky. Týmto sa môže celá situácia ešte zhoršiť. Predtým, než dám slovo pánovi Ševčovičovi a pánovi Rampojevo, chcel by som povedať niečo k procesu spontánnej rozpravy. Spontánna rozprava, keď vždy aj bola zavedená, musím požiadať aj predseda skupiny, aby sa nad tým zamysleli, aby sme tu spontánne mohli sa prihlásiť na disk- diskusii na konci rozpravy. Avšak realita vyzerá tak, že keď aj ako také je určitým pokusom o zavedenie zoznamu e, rečníka second hand druhej triedy. E, ja sa však držím určitej spontánnosti kolegov a kolegyň a dúfam, že aj v budúcnosti to budeme mať tak, že na konci budeme mať spontánne pridelené slovo, pridelené slovo tým, ktorí sa prihlásili. Inak to bude celé nespravodlivé. Dobre, teraz zostane slovo pán Ševčovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda vážený pán predseda rady, ctení poslanci, poslankyne. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi živú rozpravu, diskusiu, za nové vstupy, ktoré tu boli spomenuté, pretože iba zdôrazňujú celkom to, jasne toho ducha, že tento summit bol dôležitý a kľúčový, pretože po určitom období to zacielenie bolo hlavne na rast a je veľmi dôležité, že sme sa týmto spôsobom vysporadovali s najväčšou obavou našich občanov a to je rast a zamestnanosť. Chceme snažiť garantovať silnejšiu fiskálnu správu. A chcel by som využiť to príležitosť, aby som sa poďakoval tým, ktorých zastupovali parlament pánovi Galtierovi, pánovi Ferošatovi, pánovi Brokovi za vynikajúcu prácu a spoluprácu s Európskou komisiou. Chcel by som sa vrátiť k výsledkom e, tohto samitu. Myslím, že diskusia o raste a o tom, a dúfam, že pán Van Rompuy to aj dosvedčí, bol to skutočne prospešný prístup k politike, ktorú sme sa snažili dosiahnuť. Myslím, že tento postup bol veľmi dôležitý a môžem iba súhlasiť s tými, ktorí si myslia, Nemôžem súhlasiť s tými, že by, s tými, ktorí hovorili, že treba sociálny model Európy e, rozobrať. To sme mali v 18. a 19. storočí, tak toto nebude fungovať. Pokiaľ ide o zacielenie na mladých ľudí, myslím si, že opatrenia, ktoré sme prijali na Európskom samite, aby sme pomohli našim mladým generáciám, aby sme dosiahli to, aby sme pomohli 7,2 miliónom ľuďom, ktorí sa nevzdelávajú, ktorí nemajú zamestnania, ktorí ani nie sú vyškolovaní momentálne. Myslím si, že je dôležité, aby tieto kroky boli bezprostredné a okamžite, pretože tie členské štáty už dostali vo februári, vo februári dostanú členské štáty listy, kde budú mobilizované nové finančné prostriedky z fondov, ktoré by mali potom byť prerozdelené na jarnom samite nemôžeme urobiť nič, čo by bolo rýchlejšie. Takže podporujeme spoluprácu a očakávame spoluprácu aj zo strany členských štátov. Pokiaľ ide o veľmi dôležitú otázku hospodárskeho a fiskálneho dohľadu, myslím si, že to bolo celkom jasné aj z tejto rozpravy a myslím, že takto vlastne bolo aj na Európskom samite, že nemôžeme mať konsolidáciu bez rastu. Minulý rok sme sa sústredili predovšetkým na záchranu eura, na záchranu monetárnej menovej únie. Teraz sa, už sa snažíme zase trochu ďalej. Vidíme určitú stabilizáciu, môžeme sa sústrediť na rast, ktorý prinesie nádej do viacerých rodín v Európskej únii avšak myslím si, že je dôležité, aby sme zdôraznili, keď som teraz počúval túto rozpravu, niektorí z rečníkov tu popisovali výsledky tohto samitu skutočne v bledých farbách, oveľa bledších, ako som to sami zaslúžil. Myslím si, že Európsky parlament a komisia e, boli kľúčové. Táto spolupráca medzi týmito dvomi inštitúciami bola kľúčová, predovšetkým pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby Európsky parlament bol zaangažovaný do, v tomto hospodárskom dohľade aby tieto európske inštitúcie boli kľúčové v tejto správe. Nevytvárame nové európske inštitúcie a je dôležité, aby toto zmluva bola inkorporovaná do európskeho práva v období 5 rokov. Myslím, že toto je veľmi dôležitý zisk a výsledok tohto samita, mali by sme ho takto pozitívne aj vnímať. Ešte pár otázok, pokiaľ ide o konkrétne otázky, ktoré tu odzneli. Súhlasím s pánom Dolom, pokiaľ ide o smernice o službách. Pokiaľ ide o implementáciu tejto uh, smernice, zvyšili by sa služby komerčného charakteru o 45%. To by takisto navýšilo aj priame investície o 20%. Zhruba 0,5 až 1,5% by to navýšilo aj HDP. Kde inde nájdeme takéto jednoduché potenciály, ktoré by zabezpečili rast. Je však politovania hodné, že táto smernica ešte stále nie je v platnosti a preto sme začali aj e, opatrenia proti tým členským štátom, ktoré to nezapracovali. Sú dva. Pán Ferhofštát e, hovoril o patente. Chcel by som vás uistiť o tom, e, ja som to celkom jasne na rade spomenul a takisto aj na Európskej rade to odznelo táto problematika veľmi dôležitá. Hneď ak sa nám podarí znížiť náklady o 60%, tak to urobíme čo možno najrychlejšie. Hovoríme tu celé 10 ročia o patentoch a mali by sme si stanoviť už tú lehotu, kde vyriešime tento problém ešte pred júnovým summitom a skutočne chcem, aby tieto tri krajiny, ktoré sa nemôžu dohodnúť o tom, kde by bolo to sídlo, aby sme našli riešenie, pretože naša inovačná e, komunita a naši vedci stále očakávajú, že v tomto zmysle urobíme výsledok. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Soboda, pokiaľ ide o finančné, o dane z finančných transakcií a to, čo povedal aj pán Ferhofstadt, pokiaľ ide o eurodlhopisy, Myslím, že sú to veľmi dôležité veci. Vedzte, že komisia sa toho, toho nevzdá. Mali sme e, ťažkú diskusiu, e, nedospeli sme ešte k záverom, ale e, keby sme to vždy vzdali, e, pretože sú ťažkosti na rade, tak by nebola európska legislatíva. My budeme pokračovať, potrebujeme vašu podporu a v konečnom dôsledku vo všetkých e, členských krajinách vlastne si všetci uvedomia, ako užitočné by toto opatrenie bolo a, a ako by sa mohli e, rozložiť e, by sa mohla rozložiť tá, tá záťaž, ktorú to predstavuje. Ja si myslím, že sú tu racionálne argumenty a ja verím, že budú vypočuté eurodlhopisy a e, bondy stability. Komisia si myslí, že sú to vynikajúce stabilizačné investičné nástroje. E, my sme to naozaj dokázali aj v našom dokumente o jednotlivých možnostiach. A teraz tá diskusia už beží. Nie je ľahká, ale myslím, že aj e, úsilie v oblasti e, rozpočtovej konsolidácie to zvyšuje vzájomnú dôveru pretože to dokazuje, že konáme zodpovedne pri e, narábaní s finančnými E, s verejnými financiami a uvidíme e, e, pri používaní týchto dlhopisov, že sú to veľmi dôležité nástroje financovania investícií v EÚ. A ešte jedna informácia, spolufinancovanie, tu súhlasím s pánom Ferhovštátom, je to veľmi dôležitý nástroj, to môže pomôcť tým najviac dotknutým krajinám, pretože sa zvýši miera spolufinancovania zo 75 na 85 v prípade Grécka, Rumúnska Estónska, eh, Lotyšska. Eh, pomohli sme takto aj Írsku a ja myslím, že takto môžeme pomôcť ešte viac eh, Grécku zvýšiť túto mieru na 95 a taktiež sa musí zlepšiť schopnosť čerpať tieto prostriedky. Ďakujem pekne, pán Ševčovič a teraz pán predseda rady, pán Fan Rompuj. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, ako som už povedal v úvode politika rastu a zamestnanosti e, vlastne beží na rôznych úrovniach. Je tu krátkodobý, e, dlhodobý horizont, je tu ekonomický aspekt, potom čiste zamestnanecký aspekt, potom sú tu e, možnosti na úrovni členských krajín a potom sú možnosti na úrovni EÚ. Takže ten krátkodobý horizont najskôr, dúfam, že sa mi to podarí pár slovami, nemôžeme zabúdať na to, že už máme recesiu, stagnáciu a naviac e, máme ale dva roky e, pozitívneho rastu, zhruba 2% v EÚ e, za sebou, takže my trošku na toto zabudáme, takže nie je tu iba recesia Áno, samozrejme sú krajiny, ktoré dostávajú e, finančnú pomoc a potom krajiny, ktorých situácia na finančných trhoch je ošemetná, ale roky 2010 a 2011 naozaj boli pozitívne, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť. Dokonca aj v krajine, ktorú poznám najlepšie v Belgicku e, v roku 2010 a 2011 bolo vytvorených 100 tisíc pracovných miest, e, e zrušených ich bolo 7 tisíc v roku 2009, dokonca aj v tomto roku 2012 bude pozitívny rast. A viem, že sú e, problémy e, v mnohých krajinách, v mnohých oblastiach, ale ja chcem zdôrazniť, že e, bol tu aj pozitívny vývoj v posledných dvoch rokoch. Takže ten krátkodobý rast najdôležitejšie, čo môžeme spraviť, myslím, že s tým všetci súhlasia, je nasledovné obnoviť dôveru v eurozónu a potom spotrebitelia a podniky budú teda viac e, dôverovať a e, bude aj vyšší hospodársky rast. Videli sme to v roku 2009, e, keď sa obnovila dôvera v banky, tak sa vrátil hospodársky rast a vytvorené boli pracovné miesta. Na tom teda musíme pracovať. Posledné mesiace neboli až také katastrofálne, tak aspoň nie tak, ako to niektorí e, opisujú. Rozdiel v úrokových sadzbách v porovnaní s Nemeckom, e, tak e, tu tie rozdiely klesli v prípade Talianska e, 1,6 v prípade Španielska a Portugalska v časoch najväčších rozdielov. Ja nehovorím, že e, už je všetko v suchu, ale nie, ja iba hovorím, že je tu predsa len istá politická e, zmena alebo vývoj e, Nebudem teraz hovoriť o Írsku, kde, kde ten rozdiel predstavuje zhruba 7 e, percentuálnych bodov. Nehovorím, že to stačí, ale je to istý zlom a ja dúfam, že bude možné pokračovať e, v tomto smere. E, z krátkodobého hľadiska nie je riešením zvýšiť výdavky, prehlbiť deficity, to nie je riešenie. Už sme sa o to pokúsili, zlyhalo to a aj mimo EÚ tí, ktorí uplatňovali politiku e, daňových e, stimulov, sa musia vrátiť k trošku ortodoxnejšej e, politike. A taktiež to zlaté pravidlo, tu ide o malý deficit, ktorý môže byť tolerovaný, ale je to štruktúrálny deficit a preto hovorím, že je tu manevrovací priestor. Ide tu o niečo štruktúrálne, nie je to mm, nominálne alebo e, permanentný deficit vo výške 0,5 To treba mať na pamäti. No a z krátkodobého hľadiska každá nevýhoda predstavuje aj výhody. Nedávne e, oslabenie eura je e, nápomocou pre náš e, vývoz a e, môže to ísť veľmi rýchlo. Teraz k dlhodobému aspektu je tu stratégia EU 2020. Je to predmetom výsmechu, porovnáva sa to s Lisabonskou stratégiou, ale ja myslím, že je to teraz seriózne, pretože táto stratégia EU 2020 je začlenená do európskeho semestra a do balíka šiestich opatrení. A aj tento parlament sa oveľa výraznejšie e, angažuje na e, realizácii v porovnaní s minulosťou a taktiež sú tu e, opatrenia v záujme zamestnanosti v Europlus pakte. Samozrejme, najdôležitejšia je realizácia, ale myslím, že všetky opatrenia sú zhromaždené a z dlhodobého hľadiska to môže byť úspechom. Potom ten európsky patent. Áno, pripúšťam, je to eh, isté sklamanie, ale ja mám tendenciu pozerať sa vždy na tú pozitívnu stránku. Ja som bol prvýkrát ministrom v 70. rokoch a vtedy sa hovorilo, že eh, nebolo možné dohodnúť sa na eh, úrovni rade o tomto patente. Bolo to konkrétne v 1978, oveľa, oveľa neskôr v súčasnosti počas belgického predsedníctva a na eh, ministerstve eh, ekonomiky bol eh, belgický minister, vďaka ktorému bol možný istý prelom. Áno, ešte to chvíľku potrvá, ale ja verím, že dánske predsedníctvo, ktorému pomôžeme, určite tento problém vyrieši. A potom tá hospodárska stránka, alebo povedzme tá sociálna, ten sociálny aspekt a síce politika zamestnanosti. Treba si však uvedomiť, že na európskej úrovni môžeme prijať veľa opatrení, môžeme e, pracovať na jednotnom trhu, môžeme zmobilizovať e, európske fondy e, a my sme v podstate znížili mieru spolufinancovania a ja som rád, že to tu pripomenul podpredseda komisie, takže sú tu napríklad tie projektové dlhopisy a tak ďalej, ale to najdôležitejšie treba spraviť na národnej úrovni. My môžeme e, nabádať e, národné parlamenty, môžeme žiadať e, záväzky, môžeme ich aj stíhať. Tak je to zakotvené v európskom poloroku, ale najviac musia spraviť samotné štáty a, a, a národné vlády, pretože inak sa nedá vysvetliť ten rozdiel medzi jednotlivými členskými krajinami, teda e, rozdiel v miere nezamenosti, hlavne mladých. E, niekedy je to iba 8%, inokedy je to viac ako 50%. Vidíte obrovské rozdiely, ktoré e, vyplývajú z politiky, ktorá bola uplatnená v minulosti. My sa teda pokúsime podporovať e, členské krajiny, národné vlády v tom, aby e, sa inšpirovali dobrými príkladmi, napríklad tým rakúskym. A budú tu taktiež finančné stimuly a ďalšie. E, a vedzte, že odporúčania komisie budú v tejto veci veľmi dôležité. A aj závery rady idú týmto smerom a nechcem zmenšovať ich význam, tak ako sa to tu niektorí pokúšali spraviť Takže je tu táto hospodárska sociálna stránka a je tu potom to, čo môžeme urobiť na európskej úrovni, ale to, čo treba spraviť na národných úrovniach taktiež. K tej zmluve, vážení kolegovia, keď si porovnám e, všetko, čo sa povedalo o tejto zmluve pred e, samotným uzavretím, tak e, keď to porovnám s konkrétnym výsledkom, tak si dovolím povedať, že sme dobre pracovali dokonca aj e, tí, ktorí zastupovali tento parlament. E, táto medzivládna zmluva e, vlastne sleduje logiku predchádzajúcich zmluv. A táto zmluva bude súčasťou zmluvy o EU. O EU my sme sa pokúsili o, o väčší súlad v EÚ a v istej chvíli hrozilo v očiach niektorých vytvorenie dvojrychlostnej Európy, ale e, dohodli sa 25, bohužiaľ nie všetkých 27 členských krajín a 8 krajín, ktoré ešte nie sú v eurozóne, prejavili solidaritu. E, Takže sme sa dohodli aj na tom, že tí, ktorí nie sú súčasťou eurozóny, ale ratifikujú túto zmluvu, že sa budú môcť zúčastňovať na kľúčových eh, rokovaniach zasadnutí ministrov eurozóny. A tie konkrétne zmluvy sú zakotvené, pardon, tie z, konkrétne oblasti sú zakotvené v zmluve a my sme teda e, sa pokúsili zachovať čo najviac súlad v EÚ. A keď si teda porovnám to, čo sa hovorilo pred e, summitom a porovnám si to s tým, čo sa hovorí teraz, tak si dovolím povedať, že sme urazili hodný kus cesty a som e, spokojný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fan Rompuj. Ďakujem za trpezlivosť. Trošku sme pretiahli náš čas, ale tá diskusia je dôležitá. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe rokovania, a to je hodina otázok s podpredsedničkou komisie a vysokou zástupkyňou Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Počkám, kým sa vymenia poslanci. Ja. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie... Pán kolega Brok. Ashton, Vítajte, baronka Eštenová.